Um, Kolegyne, kolegovia, je to moja chyba, že meškám. Ospravedlňujem sa všetkým kolegom, ktorí museli čakať. Ďakujem všetkým členom výboru, ktorí sa zúčastnili predpoludní. Mali sme naozaj veľmi náročné um, zasadnutie. Ja som to teraz aj pani Mnucen vysvetlil. Mali sme veľmi veľa hlasovaní Niektorí kolegovia sú asi tak vyčerpaní, že už nemohli prísť teraz popoludní. Bolo to veľmi dôležité dnes ráno, takže ešte raz ďakujem všetkým zúčastneným. No a teraz nadviežeme na Ňurskú deklaráciu. Teraz uh, budeme viesť dialog o globálnom kompakte, o, o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii. Je to prezentácia príspevku EÚ k správe generálneho tajomníka OSN o globálnom pakte o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii. Pani Nutsen je riaditeľkou v Európskej zahraničnej službe pre tých, ktorí ju nepoznajú valné zhromaždenie OSN 19. septembra sa venovalo e, v New Yorku téme veľkých pohybov utečencov a summit e, schválil ehm, tzv. New Yorkskú deklaráciu, ktorá žiada lepšiu medzinárodnú reakciu na túto výzvu. Parlamenta mal ad hoc delegáciu. Um, zloženú z troch členov výboru LIBE, pani Wikström, pani Róža Maria Grefin von Turnund Hohenstein a pani Eli Schlein tam takisto bola. Výbor LIBE bol teda zastúpený, nepriamo sa zúčastnil a je tu s nami aj pani Knudsen a vlastne prostredníctvom týchto súd sme sledovali celý proces. Pani Knudsen tu prvýkrát bola v januári hm, hovoriť o New Yorkskej deklarácii. Libe, AFET a DV e, výbory e, poslali dve spoločné pozvanky pánovi Filipovi Grandimu, vysokému komisárovi pre utečencov, a pánovi Williamovi Lacey Swingovi, generálnemu riaditeľovi IOM aby sa zúčastnili na dvoch e, spoločných zasadnutiach výboru začiatkom budúceho roka. Pani Knudce nám teraz poskytne aktuálnejšie informácie o tom, kde sa nachádza práve tento proces. E, ďakujem, že ste prišli medzi nás. Máte slovo. Ďakujem. Chcem vás poinformovať o procese migračného kompaktu alebo migračného paktu. E, to, že ste poslali pána Grandyho a pána Lacey Swinga, to je dobré, pretože keď e, organizujete keď budete organizovať takúto rozpravu začiatkom roka 2018, tak to bude výborne načasované pred príchodom prvého návrhu do ďalších rokovaní. Teraz sme v polovici tohto globálneho paktu OSN. Začalo sa to pred rokom New Yorkskou deklaráciou. Tento dokument schválilo 193 štátov, bol vynikajúci a počas UNGA v septembri budúceho roka sa musí ukončiť tento proces. Teda sa nachádzame presne v strede. E, na UNGE sa preto možno nehovorilo až toľko o migrácii, ale Um, konalo sa tam dobré podujatie za účasti pána Grandyho, pána Lajčaka, pána Swinga a Luja Zarba. A účelom tohto sprievodného podujatia bolo, že sme uprostred procesu, že to momentum sa musí zachovať a že si naozaj želáme pokrok, posun vpred a chceme, aby ten kompakt e, na konci procesu bol veľmi dobrým výsledkom. No a e, je to šťastie samozrejme o migrácii, ale ešte potrebné zdôrazniť, že je to kompakt OSN a preto je to súčasťou širšieho multilaterálneho procesu. Efektívny multilateralizmus je filozofiou, ktorou sa riadíme. Pán Guterres to podporuje silný medzinárodný systém fungujúci na pravidlách. No a čo sa deje teraz? Mm, blíži sa koniec e, fáze konzultácií. Neviem, či poslanci parlamentu sa zúčastnili na tematických konzultáciách v Ženeve, New Yorku a Viedni. Um, nebudem hovoriť o tom podrobne, ale Eh, za posledných 6 mesiacov eh, ten konzultačný proces bol veľmi eh, bohatý. Louis Arber, generálny tajomník pre migráciu, spoločne so Švajčiarskom a Mexikom, s kofacilitátormi migračného kompaktu, vytvorili veľmi produktívny proces pokryli ľudské práva, legálnu migráciu, rozvoj a takisto aj regionálne konzultácie. Ale hlavnou témou bola migrácia a veľa zainteresovaných subjektov z členských štátov EÚ, e, z členských štátov OSN, z, takisto subjekty z akademického sveta sa zúčastnili. E, mnohé subjekty sa teda zúčastnili na konzultáciách a nikdy predtým takto systematicky to nebolo skompilované. Je to teda obrovské kompedium informácií, čísel, faktov a tak ďalej a to všetko pripravuje rokovací proces. Každá konzultácia e, vyprodukovala veľa materiálu, je na webovej stránke kompaktu a na konci tohto konzultačného procesu sa teraz snažíme pripraviť sa na tú prípravnú konferenciu v Mexiku, ktorú bude spolu organizovať Španielsko a Švajčiarsko, ich kofacilitátori. No a tu je možnosť diskutovať e, v širšom kontexte, zhrnúť tie konzultácie, vyhodnotiť, kde sa nachádzame, kde sa chceme nachádzať v rámci kompaktu a zvážiť, aký, ako nadviazať na ten kompakt potom v budúcnosti. Európska únia sa tam spomína ako jeden z účastníkov v Mexiku, to je veľmi pozitívne. A to vlastne dokazuje, že OSN aj pani Zarba pripisujú účasti EÚ veľmi veľký význam. E, v Mexiku bude tá konferencia 3 dní. A predtým, než sa to niekto spýta, e, spomeniem, že aj členovia Európskeho parlamentu sa môžu zúčastniť ako e, stakeholdery, tzv. teda ako zainteresované subjekty. A potom na záver konferencie dvaja predsedovia urobia zhrnutie trojdňových diskusí. To bude vlastne výstup z konferencie zo všetkých panelov. A to potom bude základ na tzv. návrh 0, ktorý bude základom rokovaní um, koncom januára, začiatkom februára. Potom bude nasledovať 6 mesiacov veľmi intenzívnych rokovaní. A to vlastne stačí e, na informáciu, ale ešte poviem, že sme rozdali príspevok Európskej únie. Um, my sme tento príspevok dostali od Louise Arber a jej úlohou bude vypracovať správu v mene generálneho tajomníka pana Guteresa. Táto správa príde možno pred Vianocami alebo začiatkom decembra ešte. A tá správa zhrnie celý proces a Bude sa snažiť nastaviť cestu migračnej tematiky do budúcnosti, aby sme preloži, prelomili predsudky z minulosti. Nebude to technický dokument, ale dokument plný nápadov, ideí, myšlienok. A tento dokument sa bude potom používať e, takisto ako podklad na tzv. návrh číslo 0. Celý tento proces je veľmi transparentný a inkluzívny e, k členom OSN alebo aj k členom občianskej spoločnosti. Takže Louise Arber požiadala e, všetky subjekty o príspevky. Žiada e, štáty o príspevky, o názory. Chce vedieť, čo podľa štátov by malo byť v tom kompakte. No a my sme takisto predložili náš príspevok my sme to skonzultovali s členskými štátmi. Je to iba usmernenie, nič viac, ale napriek tomu sme o tom hovorili s členskými štátmi a je dôležité, aby Európska únia e, tu bola zjednotená. Členské štáty samozrejme môžu prispievať aj individuálne svo- svojimi názormi, ale máme aj takú, takéto usmernenie za celú EÚ. A teraz pár pripomienok. My sme prispeli názormi do šiestich tém, do šiestich nadpisov, ktoré sa orientujú podľa New Yorkskej deklarácie. E, to je veľmi ambiciózny dokument a východiskový dokument. A sú to vlastne témy, ktoré budeme ďalej rozpracovávať. Mm, ako prvú analýzujeme otázku ľudských práv migrantov a um, ochrany, pomoci, asistencie, takisto analýzujeme otázku detí a zraniteľných eh, migrantov a takisto rodovú problematiku migrácie. Ďalšia téma. Mm, príčiny migrácie motivácie migrácie, analýzujeme faktory, ktoré ľudí um, motivujú, aby odišli zo svojej krajiny, či tieto procesy sú spôsobené človekom, napríklad bezpečnostného ohrozenia, domáce problémy alebo prírodné katastrofy. je to teda o tom, ako riešiť tie základné príčiny migrácie. No a potom sa skúma prevencia konfliktov, odolnosť, ako predchádzať takýmto situáciám od začiatku. No a potom tretia, tre, tretia tematická skupina. Mm, migrácia a rozvoj. Pohľad na migráciu cez prízmu rozvoja, to je potrebné robiť systematicky a to už robíme. Migrácia totiž môže pozitívne ovplyvňovať e, rozvoj aj naopak. No a v tomto okruhu hovoríme o tom, ako spolupracovať so štátmi pôvodu, so štátmi tranzitu, so štátmi destinácie, aby sme zohľadnili aj pozitívne aspekty migrácie, ako finančné prevody, ktoré prichádzajú do krajiny pôvodu od migrantov a podobne. No a štvrtá tematická oblasť mm, migrácia a governance a mm, riadenie. K migrácii dochádza e, na juho-severnej osy, ale aj v rámci juhu a preto by sme sa mali zamýšľať nad tým, ako organizovať e, legálnu a bezpečnú migráciu. Technická pomoc a podpora, ochrana hraníc, spolupráca v oblasti dobrovoľných návratov za rešpektovania ľudských práv, samozrejme, bezpečným spôsobom. A potom e, piatý tematický okruh sa týka nelegálnej migrácie, pašovanie ľudských bytostí, ako prelomiť tento e, podnikateľský model založený na obchodovaní s ľuďmi, ako pomáhať štátom, aby mohli bojovať proti kriminálnym sieťam pašerákov ľudí. No a e, ďalšia, ďalší tematický okruh e, sú legálne cesty migrácie, ako vytvárať možnosti zamestnať sa, možnosti pracovnej mobility, ako posilniť kapacity štátov, ktoré príjmajú migrantov. Toto sú teda tematické skupiny alebo tematické okruhy, ktoré sa odrazia v takejto štruktúre aj v záverečnom kompakte. Mm, Jednou z úloh tejto konferencie v, Mexiku bude tzv. follow-up mechanizmus, ten nadväzný mechanizmus, pretože my nechceme, aby tento kompakt bol niečím ojedinelým a aby sme na tom prestali počase pracovať. Nechceme, aby to bol začiatok procesu, aby tie diskusie pokrývali všetko. Máme takú červenú líniu, e, s tým súhlasia aj ostatní. Tento dokument má byť nezáväzný právne Um, ale napriek tomu potrebujeme určitý revízny mechanizmus, ktorý nevytvorí žiadne nové štruktúry, ale bude to odľahčený mechanizmus, ktorý zaviaže alebo bude motivovať štáty na celom svete, aby, aby reagovali na ten dokument. Medzinárodná organizácia pre migráciu určite musí zohrávať uh, pri tomto významnú úlohu takisto UNGAS a jeho dialog na vysokej úrovni. Ale mali by sme sa vyhnúť tomu, aby vznikali nejaké nové mechanizmy. Nechceme duplikovať už existujúce štruktúry. A takisto sa musíme pozrieť na to, čo si sľubujeme od toho revízneho mechanizmu. Môže byť orientovaný na mm, nejaké ľahči, ľahšie ciele, e, nejakú výmenu osvedčených e, postupov. Ale aby z toho bol úspech, je potrebné zozbierať príspevky zo všetkých strán a uvedomiť si, že je to v zásade medzivládny proces. Jediný spôsob, ako toto e, bude udržateľným výsledkom, je mm, tzv. outreach, teda spolupráca všetky kontinenty, či už Afrika, alebo arabské štáty, alebo Ázia, budú musieť sa zapojiť do tohto procesu, ak má ten proces pretrvať a vydržať. Musíme e, poprepájať všetky tie tematické okruhy, aby e, na, na to mali záujem všetky zúčastnené strany. Takže mal by to byť nezáväzný rámec, ktorý bude aj flexibilný, pretože migrácia samozrejme je dlhotrvajúci fenomén. To si už uvedomujeme a akceptujeme, ale potrebujeme taký dlhý, dlhodobý rámec, ktorý vydrží, ktorý, ktorý bude schopný zvládať aj to, čo sa stane v budúcnosti, bude schopný sa adaptovať novým výzvam. to je vo všeobecnosti zhruba všetko. Začiatkom januára budeme vedieť viac, pretože sa už bude blížiť ten rokovací proces. Ďakujem pani Knudsen, kolegyne, kolegovia. Máme aj e, príspevok Európskej únie, dokument príspevku EÚ pre tých kolegov, ktorí prišli neskôr, aby ste vedeli, e, o čom to je. A Eh, ja som vysvetloval na začiatku, ako Libe, AFET a DV sa zúčastnili na príprave tohto príspevku na newyorské zasadnutie. A teraz bude nasledovať diskusia a začiatkom budúceho roka mm, sa tomuto opäť budeme venovať. Mám tu prihlášky do diskusie Eli Schlein. Ona sa tiež zúčastnila na New Yorkskom mítingu. Eli, môžeš začať? Grazie, Claude. Uh... Ďakujem, Claude. Ďakujem. Uh, počkám, kým si založíš slúchadla. Ďakujem, že si tu z dobu medzi nami a ďakujem aj za významné informácie o tom, ako tento proces postupuje. Určite si spomenie že s ďalšími kolegyňami som bola súčasťou delegácie, ktorá sa zúčastnila samitu a poukázali sme na e, veľký medzinárodný význam tejto tohto stretnutia je dôležité e, ísť ďalej. Možno sme aj príliš dlho čakali a rada by som vás informovala, že práve dnes do obeda tento parlamentný výbor urobil veľmi významné hlasovanie o podstate e, Európskeho azylového systému a Dublinského nariadenia. Chceli sme vyslať veľmi silný signál vzdielanej e, zodpovednosti o príjme utečencov a azylantov. Ja si myslím, že táto toto spoločné stanovisko parlamentu je veľmi užitočné aj pre diskusiu, e, ktorá sa vedia, vedie po New Yorkskom samite. Tá istá otázka toho fair sharingu, teda rovnakého zdieľania zodpovednosti sa má robiť nielen na európskej, ale aj na globálnej úrovni. Plne si uvedomujeme, že 86 presunutých ľudí na celom svete sú v krajinách e, v rozvojových krajinách, teda sú to tie chudobné krajiny, ktoré robia to najväčšie aj finančné úsilie na príjem presídlených a presunutých. A, a to hlasovanie nás istým spôsobom robí dôveryhodnejších, keď hovoríme v New Yorku o väčšom prerozdelení zodpovednosti. Aj my v tomto výbore, aj ja osobne, budeme naďalej sledovať follow-up tohto významného samitu sledovať, ako sa to vyvíja a vďaka práci na global kontakte, aby sa, a, kompakte, pardon, aby sa aj na globálnej úrovni dosiahlo to, aby tí najbohatší prispeli k príjmu tých, ktorí to potrebujú. Ďakujem za pozornosť. Thank you. Uh, if I could add, add to that, I think um, Chcela eh, by som doplniť, áno, Eli eh, Schlein spomenula hlasovanie v súvislosti s eh, dublinským návrhom. A v súvislosti s celým azylovým balíčkom väčšina skupín to vníma ako súčasť jedného veľkého balíka spolu s Dublinom, kde môžeme zohrávať ako EÚ väčšiu väčšiu úlohu, takže to by som len chcel doplniť. Ďalšou rečničkou je Cecil e, Kienge, ktorá je k holistickému prístupu k migrácii. Nech sa páči. Grazie. Ďakujem, Claude. A ja ďakujem našej spravodajkyni. Gratulujem k výslednému k výslednému hlasovaniu a teda textu dnes ráno som sa vrátila z významnej misie v Nigerii a prišla som hneď, aby som pracovala na výbore a aby som prispela informáciami z terénu v Nigérii. Naša misia, ja a kolega López, išlo o capacity buildings, teda posilnenie parlamentných kapacít, aj senátnych kapacít a pochopiť, aká je úloha parlamentnej dimenzie na každej úrovni procesu, aká je úloha poslancov. Nemalo by to byť len raz za čas, ale tá pomoc a prítomnosť by mala byť každodenná, permanentná, aby sme dosiahli lepšie viacúrovňové riadenie, riadenie a tam úloha poslancov je ústredná. V Nigerii sme sa sústredili na úlohu parlamentnej dimenzie a jej posilnenia. Kľúčovým bodom e, o niekoľko rokov zaznamenáme aj demografický boom a budeme musieť globálne čeliť príčinám. A to nie je len tak, že budeme neustále atakovať, poukazovať na krajiny, ale budeme musieť dávať aj konkrétne odpovede holistickým spôsobom a zodpovedne k tomu pristupovať. A do toho vstupujú aj otázky terorizmu, prepojenie medzi migráciou a mobilitou, legálnych kanálov, o ktorých tiež diskutujeme, ale do o inej téme a to sú klimatické zmeny. Máme aj správu, ktorú sme urobili v parlamentnom zhromaždení AKT vo Vanuatu, kde pacifickí poslanci nám pomohli po New Yorkskom vyhlásení na tomto texte a týmto uznesením oni požiadali aby e, v texte jasne figuroval aj koncept klimatického utečenca, pretože o niekoľko desiatok rokov e, veľké množstvo ľudí, títo klimatickí utečenci de facto nebudú mať kam ísť. A to, čo hovorila aj kolegyňa Schneider o vzdielanej zodpovednosti, áno, to sa musí robiť aj na legislatívnej úrovni a očakávam od členských štátov, nie len e, obyčajné zdieľanie zodpovednosti, ale aby aj prichádzali s konkrétnymi legislatívnymi návrhmi. Zatiaľ hovoríme o nezáväznom akte, ale my potrebujeme hovoriť o veľmi presných záväzných opatreniach. A vyzývam všetkých od New Yorkského vyhlásenia. Dodnes nebolo monitorované, ale myslím, že by bolo dobre skontrolovať jeho aplikáciu. A rada by som pokračovala v tejto téme, aby sa nám podarilo dopracovať aj do Mexika. Ja s našim predsedom Klódom pretože e, táto téma jednoznačne vyžaduje holistický prístup. Ďakujem za pozornosť. Noted, I've, Poznačil som si to. Teraz nasleduje Judith Sargentini, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, Pozrela som sa eh, na eh, ten eh, vstup z polovice septembra do tohto procesu a mám tu pocit, že sa tam spomínajú ľudské práva, osobitne deti, rodové otázky, prístup k základným službám, migrácia, klimatické zmeny pozitívny príspevok migrantov, remitencie, diaspora, zdieľané zodpovednosti, integrácia, sociálna kohezia, podpora legálnych ciest, veľmi logické kroky. No a keď sa pozriem na to, ako to docieliť, tak my z európskej strany hovoríme, že by to mali byť, malo byť, mali byť nezávis, neprávne záväzné Eh, usmernenia eh, v rámci už existujúcich eh, OSN for a nemalo by to viesť k tomu, aby naše členské štáty platili viac prostriedkov. Neviem, aká je pridaná hodnota tohto procesu a kto to má byť náš prístup k tomu, ako to zrealizoval. No a pokiaľ ide o aktivity, ktoré my ako EÚ robíme v oblasti migračnej, E, e, krízy. Môžeme o tom diskutovať v New Yorku, ale e, Zaoberáme sa napríklad príčinami migrácie Eutras Fond pre Afriku. Koncom roku 2016 a v tomto roku vidíte, že peniaze presúvajú od najchudobnejších krajín z krajín, kde sú príjmy na strednej úrovni E, všetko sa sústreďuje na kontrolu hraníc, investovať e, peniaze na to, aby e, sa odoberali odoberal, odoberal obchodovanie mladým mužom v Nigérii. Viem, že je to teda trestné formy podnikania, ale predsa len to nie sú správne kroky. My nezabezpečujeme ľudia Eh, neopúšťali svoje krajiny, ale aby neprišli, eh, sa nedostali do Európy. To je naozaj niečo odlišné. A nemyslím si, že toto je zdravý prístup eh, k tomu, ako dosiahnuť tie ciele popisované OSN. Ďakujem. Chcem len pripomenúť, že už pred 15 minútami sme mali skončiť s týmto bodom. To určite nie je vaša chyba, to je moja, lebo som začal neskôr. Takže posledný príve, e, príspevok, e, prosím, obmedzte sa na pár minút. Ďakujem, pán predseda. Nemohol som sa zúčastniť tento ňovskej konferencie, ale zdieľam názory kolegov, ktorí sa uh, vyjadrili predo mnou, obzvlášť to, čo sa znelo k Nigerii. To je zase len ďalší príklad toho, ako a ako ten prístup, ktorý si e- Európska únia volí pre budúcnosť, ako to vyzerá s ním v praxi. A aká je v tejto súvislosti nespokojnosť? Mali by sme vypracovať holistický prístup, ale treba aby sme teraz zmenili ten negatívny eh, prístup, ktorý si Európska únia doteraz volila, pokiaľ ide o migrantov, ktorí predstavujú hrozbu pre identitu, pre bezpečnosť eh, európskych spoločností. Je tu explicitná potreba revidovať e, toto e, všetko, taký, takýto negatívny prístup, a, ktorý vedie k negatívnym politikám, ktoré vedú presne k tomu, že e, dohody o obchode a kooperácii sú prepájané práve s ochotou príslušných krajín pristupovať k návratom utečencov. A to je konštantný faktor. E, v každej diskusii s partnermi z tých krajín e, e, nám to, oni toto spomínajú. Nepáči sa im táto obsesia týkajúca sa návratov. Chceli by sme sa dozvedieť, či takýto negatívny prístup bol identifikovaný ako e, e, komponent problému a nie e, riešenia konferencie, napríklad tej v New Yorku. Ďakujem pekne, slovo odovzdám naspäť pani Knudsen. Ešte by som ale zdôraznil body týkajúce sa Dublinu, ktoré spomenuli kolegyne Schlein aj z Argentíny E, nerobíme takmer nič, pokiaľ ide o legálne e, migračné e, cesty. Ale Elišla chcela povedať, že parlament tu práve tlačí na pokrok v tejto oblasti. Možno by bolo e, e, dobré e, teda si toto, keby ste si toto so sebou zobrali, že my sa naozaj snažíme o pokrok v tejto oblasti. Nie je tu len Dublin, sú tu aj ostatné témy. Snažíme sa teraz s komisiou nadnášať tému migrácie to treba zdôrazniť. Parlament e, nestojí, parlament e, pracuje ďalej, čo sa odrazilo aj dnes ráno, napriek veľmi zložitej politickej mm, skutočnosti a situácii. Takže bolo dobré postúpiť ďalej ako posolstvo. Um, thank, thank you very much, and let me also congratulate you with the Ďakujem pekne a ja vám chcem tiež zablahoželať k vašej práci z, dnes, e, z dnešného dopoludnia k dublinskému návrhu. A e, e, to je posolstvo, ktoré by mohlo byť veľmi úspešné napríklad v Mexiku. Mohlo by to byť súčasťou nášho vyhlásenia EÚ, že chceme urobiť pokrok v oblasti Dublinu, pilotných projektoch, ktoré boli vytvorené v rámci Európskej agendy pre, agendy pre migráciu. Takže to by malo byť súčasťou e, vyváženého e, prístupu z našej strany. To je veľmi dôležité. E, k tej téme, že máme negatívny prístup, to je taká bočná otázka, čo sa snažíme vytvoriť s partnerskými krajinami v Afrike, je práve niečo iné. Ide naozaj o rám, vytvorenie rámcového partnerstva a tento prístup, my to jasne hovoríme, vychádza z holistického prístupu celistvého prístupu, aby napokon e, to bolo prínosné pre obe strany. Nechceme sa e, sústrediť len na migráciu, pretože vieme, že to nie vždy prináša dlhodobo najpozitívnejšie e, plody pre tieto krajiny. Takže som veľmi rada, že spomínate Nigériu ako príklad, pretože toto je jedna z prioritných krajín pre nás. Je tu naozaj potreba zaberať sa eh, najširším možným eh, obrazom. Eh, je tu veľmi krajina bohatá na obyvateľov, ale je to veľmi komplexná krajina. Migrácia ale je dôležitou témou samozrejme, ale je tu, sú tu napríklad aj klimatické zmeny, a napríklad pán Mohamed Vozen e, e, sa veľmi silne zasaduje za zdôrazňovanie negatívnych vplyvov klimatických zmien na e, migráciu, na veľmi veľa oblastí. Takže my sa snažíme tieto témy vložiť do balíčkov pre tieto krajiny. Takže spomína sa, spomína sa tam klimatické zmeny, takisto poľnohospodárstvo, Eh, expertíza v oblasti poľnohospodárstva, eh, napríklad eh, získavanie aktív, toto môže byť zaujímavá téma pre Nigeriu a podobne. Takže my sa naozaj snažíme o holistický prístup, nie je to negatívny prístup. Takže na pozadí procesu je, že migrácia je pozitívna, ale vo vzájomnom uh, záujme ju treba riadiť aj preto, aby sme obmedzili straty na životoch. A k otázke viacúrovňového riadenia plne súhlasím. Aj New Yorkský kompakt bude e, medzivládny napriek e, tomu. Je veľmi dôležité, aby e, sme tu mali zastúpenie viacerých zainteresovaných strán. Potrebujeme tu mať regionálne, miestne orgány, poslancov parlamentov. Preto si myslím, že aj váš príspevok je veľmi dôležitý a sú možnosti pre členov Európskeho parlamentu, ako sa zúčastniť Mexickej konferencie veľmi rada eh, by som takisto dostala k dispozícii vašu eh, správu o vašej návštevy do Nigerii, pretože je to pre nás dôležité mať čo najkomplexnejšie informácie, aby sme mohli eh, vytvoriť čo najlepšie prístupy No a účelom nášho príspevku bolo, že rokovania e, ešte nezačali, takže e, ide nám aj o to, aby sa zabezpečil všetky otázky, ktoré sú pre nás dôležité napokon, možno v, inou, v inej forme alebo v inakšom zoskupení, budú môcť byť súčasťou výsledku. Takže na začiatku je dobré e, toto všetko spomínať. Ak pridanej hodnote ja si myslím, že Yorkský proces je veľkým kvalitatívnym krokom a vpred úplne mení hru. Po prvýkrát sa nám darí migráciu vlastne umiestniť na medzinárodnej mape aj na poli OSN. Mala by vlastne tu ostať ako konštantná téma a tým by tu bola možnosť príjmať progresívnejšie opatrenia. A v tomto štádiu je lepšie urobiť to nezáväzným, nemať tam právne záväzný proces. Učák a UNCAT ako posledné vyrokované zmluvy, tak tam ten proces trval 10 rokov. Takže regionálne orgány by mali povedať, áno, je na tom niečo, my máme skúsenosti v tejto oblasti, e, potrebujeme sa naučiť od ostatných, e, máme e, niečo dôležité, čo chceme posúdiť, postúpiť ďalej a tu môžete aj vy zohrať dôležité, dôležitú úlohu. Je dôležité, aby si každý osvojil túto tému na medzinárodnej e, úrovni 190 e, krajín sa vlastne musí na týchto otázkach zohodnúť. E, spoločná zodpovednosť, dielanie ne, zodpovednosti, kolektívne zainteresovanie toľkých krajín, to považujem naozaj za kvalitatívny skok. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za to, že k nám pravidelne chodíte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 Takže eh, v eh, roku 2018 eh, budeme mať ďalšie, ďalšie štády a takisto aj stretnutie v Mexiku. Takže vy nám pripomínate, aby sme pokračovali ďalej v našej práci a aktívne budeme teda v tom pokračovať týmto organizovaným spôsobom a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami, aby sme spolu diskutovali o New Yorkskom procese. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj kolegom za ich príspevky. Colleague, sorry, um, running. Ospravedlňujem sa kolegovia, že trošku meškáme. Ospravedlňujem sa. Uh, pánovi spravodajcovi k e, výročnej správe o situácii v oblasti základných práv v EU z roku 2016, teda pánovi Engelovi. Zaoberáme sa v tejto správe teda e, e, mnohými otázkami týkajúcimi sa ochranou, ochrany základných práv v EÚ. Ospravedlňujem sa ešte raz za to, že začíname neskôr. Slovo má pán spravodajca výročnej správy o situácii v oblasti základných práv v EU za rok 2016. Ďakujem, Claude. Ja som ani neočakával, že by vo štvrtok po obede tu boli všetci poslanci a som flexibilný aj pokiaľ ide, ide o rečnícky čas. Predložím prezentáciu a potom rád budem odpovedať na otázky. Ide o návrh správy o stave základných práv EU 2016, ale aj 15, pretože sme spojili dva roky pokiaľ ide o princíp, tí, ktorí boli stieňovými eh, v sále predtým, k predchádzajúcich správach bol tam dlhý zoznám oba v oblasti ľudských práv a bolo treba aj uznať úsilie, ktoré sa vyvinulo a aj úspech v riešení niektorých z nich – práva žien, práva komunity LGBTI a tak ďalej a tak ďalej. Všetky predchádzajúce správy, hlavne na začiatku sa snažili zachytiť osobné obavy spravodajcov. Ja som bola ale toho názoru, že tento rok ak chceme dosiahnuť istý pokrok, tak by sme sa mali sústrieť na niekoľko veľkých štrukturujúcich tém, ktoré nás najviac znepokojujú v týchto rokoch. Nechcel som urobiť teda zo všetkého všetko a hlavne veci, ktoré sa spracúvajú v inej správe, napríklad Rómovia, násilie na ženách, práva handicapovaných, pluralizmus médií a aj ďalšie témy, ktoré sa spracúvajú alebo čo skoro sa budú spracovávať v špecifických správach. Tak som to nechcel celé zoskupovať v tejto inštitucionálnej správe o základných právach. A teda som si povedal, základné práva na jednej strane, migrácia na druhej. To sú dva veľké štrukturujúce body či prvky. Nič nestratili zo svojej aktuálnosti a sú veľmi úzko prepojené. Či už potreba e, pristupovať k migrácii z hľadiska fungujúceho štátu a tiež z hľadiska kapacity pôsobenia. V niektorých členských štátoch táto situácia vôbec nie je dobrá. Veľmi dlho sa hovorí o Maďarsku, o trochu menej v Polsku, ale nič sa v situácii nevylepšilo. Bohužiaľ, je to stále horšie. Ja som e, pozbieral niekoľko filmov o, zo súčasnej maďarskej kampane už x tá e, verejná konzultácia k niečomu, čo sa môže e, e, volať plán Soros. Uvidíte, aká je situácia právneho štátu v Maďarsku. Ja si myslím, že to je to vlastne fikcia. A obávam sa, že tá, sa tak môže stať aj v iných európskych krajinách. A preto máme naozaj veľa dôvodov, aby sme sa veľmi rozhodne venovali otázke právneho štátu. Migrácia a integrácia, tých sa tak skoro nezbavíme. Napriek mnohým úsiliam mnohým členským, e, mnohých členských štátov ostávajú obrovské problémy e, izolované deti, prístup k zdravotnej e, starostlivosti, k vzdelávaniu. Vôbec, vôbec nie sme na konci cesty. A potom všetky súvisiace problémy, islamofóbia, všetky fóbie, ktoré e, sa okolo nás nachádzajú, ktoré sú často výsledkom nedostatku politickej vôle konať proti ním a robiť skutočnú integračnú politiku to, že sa pozabúda alebo nejakým spôsobom sa znižuje význam nenávisných prejavov a tak ďalej, otázka digitálnej priepasti a tak ďalej, zneužívanie e, mass sociálnych sieť a podobne. To sú všetko znepokojivé fenomény. Zámerne som sa sústredil inštitucionálne, musí hovorí o nariadení a musí byť veľmi presná. Hovoril som o štruktúre. A samozrejme, rozšírim tento text o, e, o tie body, ktoré e, predložia kolegovia pozmeňovacími návrhmi a ich vítam. Ale vyzval by som aj ostatných členov, nielen tieňových, aby sa snažili o stručnosť, aby nepredložili tisícku pozmeňovacích návrhov, pretože v konečnom dôsledku správa bude mať, nebude môcť mať 50 strán, aby ne, neskončila ako 50 stranová namiesto tej e, štvorstranej, ktorá je teraz. Poprosil by som, nechcel by som, e, aby táto správa nemala 50, možno 4 by bolo málo, ale povedzme, že 10-15 strán, aby sme zadefinovali jasné, silné politické posolstvo, v témach, ktoré sú významné, rozhodujúce e, v tom čase, e, ako je zadefinovaný. viem, opakujem, že mnohé body tam nebudú môcť byť za, e, zaintegrované, ale keďže ich máme v špecifických správach, opakujem, nesnažme sa ich znovu zopakovať aj v tejto hlavnej všeobecnej správe aby sme sa sústredili na to podstatné. a aby sme boli dostatočne aj expresívni to, a dostatočne dôrazní. To si naozaj želám. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predseda Frank. Áno. Rovnako ako sa každý rok opakuje výročná správa, tak sa rovnako opakujú aj tie apely na to, aby tá správa bola stručná. Uvidíme, či to tento rok vyjde Dôvod je ten, že ide o dobrú vec, ale je pravda, že niektoré tie témy sú zachytené v iných. Ďakujem za tie tvoje kľúčové body. Otázka, chce niekto slovo? Pán Jurek, nech sa páči. Just anyone who wants to take the floor. And Okay. Euh, euh, Vraciame sa k problematike základných práv. E, riaditeľ agentúry pre základné práva bol na návšteve, tak nebudem opakovať tie argumenty, ktoré som pre touto salou už predstavil. Len by som si želal, Eh, rád by som zaželal Frankovi Engelovi naozaj veľký úspech. Je to veľmi významná práca a je to test možnosti dialógu v EÚ, v parlamente a dialógu o základných ľudských právach. Povedal som, že už nebudem opakovať argumenty eh, z diskusie s pánom Flahertym, ale len by som pripomenul, násil som na význame článku práva na život, článok 11, sloboda prejavu, to je charta základných ľudských práv. Priama sloboda prejavu, rovnako ako právo na informácie bez akýchkoľvek prekážok zo strany verejných orgánov, ale v súčasnosti som rovnakého názoru, že otázka imigrácie je veľmi dôležitá, ale v Švédsku sme videli, že verejná správa e, blokuje informácie o kriminálnom aspekte, e, ktorý súvisí s legálnou migráciou. A to je otázka slobody prijavu, a to je v článku 11, to je priamo prepojené na právo na informácie. To sú podľa mňa zásadné, základné práva a ja som žiaľ nedostala žiadnu odpoveď od pána riaditeľa. Ja dúfam, že sa tomu budem môcť venovať v správe, ktorú v súčasnosti pripravujeme. Ďalšie aspekty. Právo na vzdelanie, sloboda vzdelania, článok 14 je to zaručené členskými štátmi, ale často sú atakované v krajinách, ktoré by to chceli nejakým spôsobom posilniť. Takže je veľa skutočných problémov so základnými právami. Možno sa nezhodneme o krajinu, v ktorých e, sú tieto práva ohrozené, ale myslím, že sa zhodneme e, na paradigme pretože ten problém tam je a závažný. Ak sa konštatujú problémy, problémy takmer všade, tak treba viesť dialog. A te, táto správa bude obrovským testom možností dialogu otvorenej, čestnej diskusie v našom parlamente o otázkach ktoré sú naozaj, naozaj zásadné. Ďakujem za pozornosť. Nech sa páči. E, pán Niedermüller, ďakujem. Myslím si, že by sme najprv mali pokrát poďakovať hlavnému aj tieňovým spravodajcom za prezentáciu a návrh správy o stave základných práv. Myslím si, že to bude taký nový prístup ktorý súvisí s bývalou správou. Je to dobrý prístup, aby sme sa zamerali na tie najdôležitejšie veci. Právny štát je absolútne zásadný nie len v Maďarsku a Polsku, ale musí to byť zásadný riadiaci princíp pre celú EÚ. Integrácia, migrácia, o tom ani netreba hovoriť, to je jasná vec. Frank spomínal, že nechce spisovať nejaké dlhé zoznamy, ale zároveň si myslím, že by bolo dobré zdôrazniť ľudské práva, základné ľudské práva rôznych menšín alebo menšinových skupín. Nestačí hovoriť len o romoch, o, o Židoch, o komunite LGBTI. Mali by sme tam dať niečo v tom zmysle, že ide o akúkoľvek náboženskú, etnickú menšinu, že musí mať rovnaké postavenie ako ostatné skupiny v EÚ, ale som si istý, že spravodajca aj tieňovi, že sa im to podarí a zadefinujú to. Ďakujem pani Kienge. Ďakujem, Claude. Od spravodajcu sme si vypočuli, že v súčasnosti situácia so základnými právami ľudských, e, základnými ľudskými právami táto správa bude mať inú štruktúru ako po minulé roky. Ďakujem mu za jeho snahu o syntézu a zdieľam túto perspektívu, keďže aby uznesenie e, neostalo len takým sterilným dokumentom, do tohto dokumentu treba začleniť e, dôležité body a samozrejme vyhýbať sa nejakému násobeniu s inými témami iných správ, ale potrebujem aj korektné informácie. Vyzývam spravodajcu, aby urobil túto významnú prácu. Potrebujeme korektné informácie, obsah musí byť aktualizovaný a body treba posilniť. Nemusíme nejakým spôsobom zmeniť jeho štruktúru. Pre moju politickú skupinu sú dôležité hlavne odseky týkajúce sa migrácie. To, čo ja je napísané v dokumente, podporujem, ale nevždy argumentácia je jasná a nevždy bere sa do úvahy stanovisko EP, hlavne niektoré existujúce uznesenia a že sa sústreďuje len na Afriku a to mi príde ako dosť nekoherentné. Pripomínam, že diskutujeme o základných právach, o stave základných práv v Európskej únii. V mene politickej skupiny predložím pozmeňovacie návrhy aj k bodu 1 migrácia. To je kľúčový bod, pretože sme na článku 8, kde spravodajca žiada špecifické rozlíšenie ekonomických utečencov a, a utečencov alebo ekonomických presunutých. Toto rozlíšenie je zavádzajúce a vysvetlím prečo. Keďže ide o výročnú správu ľudských práv, by som rada chcela vedieť alebo vidieť aj niečo hlbšie. Pred pár eh, hodinami sme si vypočuli správu o Global Compacte a New Yorkskom vyhlásení Uvažuje sa o ochrane všetkých imigrantov nezávisle od právneho štatútu. Je to v dokumentoch, ktoré sme mali a my by sme mohli ísť o krok ďalej, byť ambicioznejší, sloboda prejavu. Nenávisné prejavy, hlavne keď sa šíria sociálnymi médiami, či už sú robené online, offline šírenie falošných správ. K diskriminácii je potrebné dať jasnejšie odvolávky k niektorým formám diskriminácie, ktoré nie sú špecificky vymenované. antisemitizmus, islamofóbia, anticiganizmus, homofóbia a tak ďalej. Situácia s niektorými základnými právami VÚ e je kritická, mali by sme byť odvážni a poukázať na ich porušovanie. A to sú len niektoré zmeny, ktoré predložíme, ale sú tam aj ďalšie body a budeme sa snažiť eh, maximálne rešpektovať obmedzenie rozsahu aj štruktúry, ako to stanovil spravodajca. Thank you, Cecile. Maybe I can draw the line um, there because of... Ďakujem, Cecil. Nemáme veľa času, ale chcem ešte niečo dodať mm, v nadväznosti na to, čo si povedala. Takéto správy vyzerajú na prvý pohľad zvádzajúco a jednoducho, ale nikdy nie sú jednoduché, sú vždy zložité, pretože ako vidíte, už aj z tejto diskusie tie parametre musia byť vždy prieskúmané, ako k tomu pristupovať, Eh, je tam aj tá, ten faktor dočasnosti, ako povedal spravodajca aj kolegovia v diskusii. Lehota na pozmeňovacie návrhy je 27. október. Spravodajca stanovil tie hlavné parametre, ale samozrejme prídu a môžu prísť pozmeňovacie návrhy. Ale musíme byť disciplinovaní, musíme sa sústrediť na tie najdôležitejšie veci Mm, pozerajte sa prosím na to hlavné posolstvo správy. Sústrete sa na to, čo je dôležité pre tento rok. Budú aj iné správy, ale v konečnom dôsledku samozrejme kolegovia vždy prednesú tie pozmeňovacie návrhy, ktoré chcú predniesť. Pán Frank Engel, máte ešte nejaké pripomienky? Claude, ďakujem. Ďakujem za toto kolo diskusie. Ja si plne uvedomujem, že snaha to zoštihliť, e, trošku skrátiť je dobrá, ale bude to závisieť e, od toho, čo budú chcieť kolegovia, poslanci, či tam budú chcieť natlačiť všetko alebo nie. Ja si uvedomujem, že každý kolega má právo predniesť, koľko pozmeňovacích návrhov len chce. Ja ale dúfam úprimne, že nepríde tisíc pozmeňovacích návrhov, ako sa už stalo v minulosti, aby som nemusel si priniesť e, na plenárku potom e, telefónny zoznam, dokument hrubý ako telefónny zoznam v reakcii na pána Jureka. Ja nie som o diskus- proti diskusii o všetkom, ale musí to mať svoj správny rámec. Nemôžete právny štát ignorovať tým, že sa budete skrývať za pár článkov a formálnych dokumentov ktoré hovoria o práve na život a na práve na slobodu prejavu. Ja viem, že existuje právo na život, ale právo na život nemôže slúžiť na relativizovanie takých zásahov, ktoré idú proti, proti e, právu na, na slobodu prejavu napríklad. Peter Niedermüller, áno, tie menšiny. Ja som to neriešil v návrhu a uvedomujem si, že sa to tam bude musieť ešte zapracovať, takže čakám na pozmeňovacie návrhy. Niektoré predložím možno aj sám. Viem, že aj iní kolegovia sa budú sústrediť na tento aspekt. A som si istý, že prídu nejaké dobré textové návrhy. A Cecil by som chcel povedať, že pre mňa z môjho pohľadu je tu priestor na diskusiu a bude možné e, sformulovať e, každý odsek odlišným spôsobom. Ja nie som proti diskusii o tomto všetkom, nie som proti odlišným formuláciám, nie som proti odlišným prístupom. Mm, ja teda nevidím veľký problém v tom, že predložíš svoje texty. Pre, pre mňa je ale jasná jedna vec. Ak budem rozlišovať medzi tými, ktorí prichádzajú sem a potrebujú ochranu a tými migrantami, ktorí prichádzajú za lepším životom, bez toho, že by boli priamo e, prenasledovaní. Ja nehovorím, že nie je potrebné ochraňovať obe kategórie. Ja som to nenapísala ani nepovedala. Ak som to náhodou napísal, tak to prerobíme ešte. Aby, aby takýto dojem nevznikal. Takže to je všetko. Budem čakať na pozmeňovacie návrhy a teším sa. 27. oktobra je lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov. Veľmi sa tešíme na pozmeňovacie návrhy. A teraz bod 17, to je správa Anna Maria Koraca Bild. Chcem ale ešte predtým privítať švédsku organizáciu MUF, švedskú mládežníckú organizáciu, ktorá nás dnes prišla pozrieť do Európskeho parlamentu. Veľmi srdečne vás tu e, vítam. E, prišli ste na pozvanie pani Koraca Bild do nášho výboru. Správa o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady z 13. decembra 2011 za boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí proti detskej pornografie. V decembri roku 2013 e, vyč- e, vy, vypršala lehota na implementáciu tejto smernice a my teraz skúmame implementáciu tejto smernice pani Koraca Bild pred letnou prestávkou predložila návrh implementačnej správy a dnes budeme diskutovať 160 pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené k tejto správe. Teraz predniesie svoje názory pani Koraca Bild a potom sa prihlásia členovia výboru LIBE a tieňoví spravodajcovia. Ďakujem. Sexuálne zneužívanie detí je hrozným zločinom. Hovoríme o deťoch, niekedy bábetkách. To sú najzraniteľnejší členovia spoločnosti. Je to e, fyzické, psychologické násilie aj v spoločnosti, aj v, e, na internete obrázky o sexuálneho zneužívania, sexuálneho násilia na deťoch sa rozširujú, zdieľajú aj predávajú. Je to obrovský obchod a takisto existujú čety na internete medzi pachateľmi tohto násilia, ktorí si pozerajú a diskutujú o tomto násilí, ktoré spáchali na deťoch. Kriminálne siete, ktoré zneužívajú deti na internete, sú sofistikované a OČTK majú veľké problémy s bojom proti týmto organizáciám. Oni majú k dispozícii sofistikované technologické prostriedky a tento trestný čin má cezhraničný charakter. E, v minulom volebnom období v roku 2011 sme prijali smernicu o prevencia pro, o boji proti sexuálnemu znižívaniu a vykoristovaniu detí offline aj online. A tá smernica bola historickým prielomom, pretože začala zohľadňovať cezhraničnú trestnú činnosť, ktorá si vyžaduje cezhraničnú spoluprácu pri hľadaní riešenia. Smernica stanovuje minimálne e, normy, minimálne sadzby trestov, definuje zneužívanie, definícia trestného činu je jednotná a takisto bojuje proti beztrestnosti a chráni detské obete. Dostali sme od správe dve implementácie od komisie dve implementačné správy. Konali sa dve vypočutia, jeden v Libe a jeden na EPP, aj s expertami, s občianskou spoločnosťou, s OČTK orgánmi z členských štátov. A ja aj všetci tieňoví spravodajcovia sa chceme poďakovať za túto vynikajúcu spoluprácu. Ja som sa snažila viesť túto prácu veľmi inkluzívnym spôsobom aj pri riešení kompromisných pozmeňovacích návrhov. Cieľom našej správy je identifikovať, či členské štáty implementujú plne a korektne túto smernicu. Aké sú nedostatky, čo tam chýba a čo by sa dalo ešte odporúčať. Ako by táto smernica mohla byť lepšie implementovaná. Vy ste spomenuli, že prišlo 160 pozmeňovacích návrhov mnohé sú kritické voči komisii za to, že komisia predložila viac správ k transpozícii smernice ako k jej e, samotnému dodržiavaniu. E, mali by sme sa pozerať viac, ale na členské štáty. Nie je potrebné až tak obviňovať komisiu, pretože smernica nezavezuje v skutočnosti členské štáty, aby dávali štatistiky keď v budúcnosti príde prepracovanie tejto smernice, by sa tam povinne e, malo zakotviť podávanie štatistík. V tejto správe by sme zatiaľ ale mohli vyzvať členské štáty, aby viac spolupracovali, aby poskytovali tie štatistiky, ktoré komisia potrebuje. No a dúfam, že dostaneme ešte ďalšiu, kompletnejšiu správu od komisie. Toto je trestné právo a dosť technické, takže ja sa riadím štruktúrou smernice. Trestné právo hmotné. Tu navrhujem pozmeňovací návrh, aby sme zmenili pojem detská pornografia. Nahraďme to e, pojmom Child Sexual Abuse Material, materiál o zneužívaní, sexuálnom zneužívaní um, detí, pretože pornografia si um, vyžaduje predchádzajúci súhlas zúčastnenej osoby. Ja chcem zabezpečiť, aby tento materiál o sexuálnom zneužívaní detí, aby táto definícia nezúžila rozsah pôsobnosti. Všetko musíme pokryť, aj to, čo sa teraz nachádza v súčasnej smernici. To, čo vysvetľujem, je dosť technické, ale je to dôležité. Napríklad pedofilné siete využívajú uh, E, fotografie nahých detí, ktoré dávajú rodičia na internet, alebo ich nájdu napríklad v rôznych zdravotníckých záznamoch. E, pôvodne tieto fotografie neboli vytvorené za účelom trestného činu, ale neskôr sa stanú predmetom trestného činu. Takisto, pokiaľ ide o osoby, ktoré sú blízke deťom, keď zneužívajú sexuálne deti, tak e, potom by to malo byť priťažujúcou okolnosťou, pretože tieto osoby často požívajú dôveru detí a iných e, osôb a za zavretými dverami tieto deti zneužívajú. Takisto chýba často dohľad zo strany orgánov, verejných orgánov, kto, a to vlastne zľahčuje páchanie týchto trestných činov. Takisto by sme do tejto smernice mali zahrnúť nové formy um, trestných činov ako um, pornografia, ktorá predstavuje pomstu, um, pretože vidíme, že mla- dnešná generácia mladých detí, mladých dievčat najmä, sa stáva veľmi často obeťou um, takéto pomsty odvety, keď bývalý priateľ napríklad zverejní um, sexuálne obrázky dievčatia po rozchode na internete a niektoré dievčatá kvôli tomu páchajú samovraždu. Pokiaľ ide o vyšetrovanie a trestné stíhanie, podporujem tie návrhy, ktoré vyzývajú členské štáty, aby sa využívali všetky európske nástroje, ako európsky vyšetrovací príkaz, dôkazný príkaz a tak ďalej. Zatýkací príkaz, aby Eh, sa naozaj využili všetky možnosti a takisto členské štáty musia využívať spoločné vyšetrovacie týmy. Musí sa zlepšiť výmena informácií, tieto návrhy takisto podporujem a takisto interoperabilita databáz. Pokiaľ ide o kapitolu o prevencii, podporujem pozmeňovacie návrhy, ktoré chcú, aby členské štáty vytvorili programy prevencie a intervencie pre ľudí, ktorí by potenciálne sa mohli stať páchateľmi e, trestných činov na deťoch. No a potom pozmeňovací návrh o vzdelávaní policajtov, ale aj učiteľov a rodičov, aby si uvedomovali, aké riziko je na internete. V legislatíve členských štátov musí byť aj e, povinná lustrácia osôb, e, ktoré pracujú s deťmi. Povinné mm, výpisy stresných registrov pre, deti, pre ľudí, ktorí pracujú s deťmi. A takisto členské štáty si musia vymieňať informácie o usvedčených osobách alebo o diskvalifikovaných osobách. To je prevencia recidívy. Takisto, pokiaľ ide o ochranu a pomoc obetiam, a áno, podporujeme telefónne linky pomoci pre deti, vykonávajú veľmi dôležitú prácu. Takisto členské štáty by sa mali vymieňať e, informácie a takisto tam treba dať ustanovenia o ochrane obeti proti viktimizácii, proti obviňovaniu obetí. No a článok 25, veľmi kontroverzný, ja som predložila pozmeňovacie návrhy, ktoré vysvetľujú, že odstraňovanie e, obrazového materiálu o detskej pornografii je najväčším cieľom tejto legislatívy. Členské štáty doteraz najmä blokovali tento materiál na internete. Blokovanie je efektívne, keď odstranenie nie je možné, ale odstranenie je prvoradým cieľom. Členské štáty musia pracovať, spolupracovať e, v tomto aj so sociálnymi sieťami, internetovými platformami. Musíme mať prístup k IP adresám, ktoré sú mimo Európskej únie musíme aktualizovať e, čierne zoznamy webových stránok, ktoré obsahujú detskú pornografiu. A tieto čierne zoznamy musia byť k dispozícii Europolu, musia si ich členské štáty vymieňať a takisto aj Interpolu. Poskytovateľia internetových služieb musia proaktívne nahlasovať e, pornografický detský materiál, ktorý nájdu na internete. Také siete ako InHope a iné sú veľmi chválihodné v tomto smere, pretože oni e, oznamujú 24 hodín denne takéto materiály policajným orgánom a rýchlo ich odstraňujú. A na toto policia samozrejme potrebuje finančné zdroje, aby tieto úlohy mohla vykonávať. Na záver ešte raz hrniem, že členské štáty musia implementovať smernicu dôkladne a tak, a aby sa pripravili zároveň aj na budúce výzvy. Musia investovať do technológie, pretože e, keď e, kriminálnici majú k dispozícii nejakú technológiu, my ju tiež potrebujeme. Musíme bojovať inovatívnymi prostriedkami, musíme identifikovať e, páchateľov na internete, a to je všetko z mojej strany. Teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Ďakujem, Anna Maria. Katrína. Katrína Kiniči za, e, tieňových, e, za tieňového SAD. Ďakujem, pán predseda. Vyjadrím sa ja, áno. Chcem sa poďakovať Anne-Marie Korace Bild a všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí pracovali na tejto správe. Ide o tému, ktorá je naozaj obrovská a musí byť riešená nevyhnutne. Je to veľmi citlivá téma a všetky deti musia mať ochranu a podporu, pretože sú vystavené žiaľ v dnešnej spoločnosti veľkému množstvu rizik najmä e, tým rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu. Ja plne podporujem všetko, čo povedala Anna Maria Koraca Bild. Ja, e, alebo my sme predložili veľa pozmeňovacích návrhov a Maria to dobre, veľmi dobre zhrnula. Ja sa chcem pozastaviť e, pri niektorých bodoch. Ja podporujem veľmi pozmene, pozmeňovací návrh, e, aby sme teda zmenili e, ten pojem detská pornografia na modernejší, aktuálnejší e, pojem materiál so sexuálnym zneužívaním detí. Musíme sa vyhnúť samozrejme aj viktimizácii. Deti sú v prvom rade a musíme sa vyhnúť akýmkoľvek predsudkom. No a s tým je spojená základná myšlienka tejto práce. Musíme dosiahnuť kultúrnu zmenu. Kultúrna zmena musí prísť v celej spoločnosti, aby sme sa vyhli akýmkoľvek výčitkám voči tým deťom, ktoré sa stávajú obeťami e, takýchto strašných, otrasných trestných činov. Čiže aká, akákoľvek e, sekundárna viktimizácia e, je neprípustná. Ďalší aspekt, to je tiež spojený s kultúrnou zmenou. A to je to, čo aj v pozmeňovacích návrhoch hovoríme. Vzdelávacie a prevenčné programy. Ja si myslím, že je správne, aby deti dostali ochranu, ale je potrebné im dať na toto vlastne nástroje, aby sa vedeli vyhnúť rizikám. A musia, e, deti musia vedieť, ako zodpovedným spôsobom využívať internet. to je to miesto, kde ich musíme najviac chrániť. No a potom samozrejme ďalšia zložka vzdelávania sa musí vzťahovať na rodičov. Rodičia majú povinnosť chrániť svoje deti pred rizikami internetu. No a ďalší aspekt. Ja samozrejme podporujem celú prácu pani Koraci Bild, ale ešte jeden aspekt chcem dodať, ktorý je veľmi dôležitý. Je to potreba podporovať štáty. Štáty musia plne spolupracovať, pretože vieme, že bohužiaľ tieto trestné činy putujú po internete a sú cezhraničné. Čiže spolupráca je tu absolútne nevyhnutná. A na to, aby takto mohli spolupracovať cezhranične, členské štáty musia mať finančné zdroje, aby vedeli lepšie využívať informatické nástroje a také veci napríklad ako elektronický dôkaz, lebo táto hrozba pre deti pochádza najmä z internetu a preto je potrebné byť technologicky pripravený na boj proti tomuto. No a posledná vec, veľmi dôležitá, e, bolo to tam vložené, podpora detí, ktoré sa stali obeťami týchto strašných trestných činov. Ďakujem ešte raz všetkým kolegom aj tieňovým a podporujem ešte raz e, prácu spravodajkne. Ďakujem you very much, And Mr. Jurek, please. Ďakujem veľmi pekne, pán Jurek, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. E, sexuálne vykoristovanie e, detí patrí naozaj k najtmavším aspektom e, spoločnosti. A Treba ho nemilosrdne e, potláčať. Ďakujem týmto kolegyni Koraca Bild, pretože sa tu zaprieme naozaj európskymi problémami, cezhraničnou e, kriminalitou. Kriminalita nepozná e, hraníc, ako vieme, a mali by sme teda sa zabrať touto otázkou. antyprawne, takie jak konwencja o telewizji ponadgranicznej, które również... E, dôležitá je tu, dôležitý je napríklad e, dohovor Máme dva ženevské dohovory, ktoré e, bojujú proti detskej pornografii, ktoré je potrebné dodržiavať a aplikovať. A takisto hovoríme o E, tých veľkých škandáloch. E, Jozef Fritzl z Rakúska bol, to bol asi jeden z najhorších prípadov patologického pedofila, ktorý pozeral pravidelne pornografiu a potom to realizoval v praxi. No a ja by som preto chcel, aby sme si uvedomovali, aká je moderná masová kultúra eroticizovaná, celý ten panerotizmus, ktorý existuje v dnešnej kultúre. Ne- neexistuje už takmer spoločenský zmysel pre, pre dôstojnosť, hamblivosť a tak ďalej. E, spomínal to tu jeden kolega, spomínala to spravodajkynia tie dievčatá, ktorých fotografie sa Eh, zverejňujú na internete. Musíme teda eliminovať tieto patologické trestné činy. Ďakujem. Teraz eh, sa tu budeme zavrať 21. novembra. Eh, chce sa ešte niekto ujať slova? A, Jim, pardon, nevidel som, že sa hlasíte do diskusie. Takže nech sa páči, Jean. Ďakujem. Nie som si istá, či nutne e, nejako e, obohatím to, čo už zaznelo. Pôvodná e, správa sama o sebe bola dosť silná. Pozmevacie návrhy, ktoré sme predložili, sa týkali časti údajom, ktoré by mali, údajov, ktoré by mali byť dispozícii a nie sú nie, nie je tu dostatočná kooperácia medzi členskými štátmi v tejto oblasti. A jedna z tém, ktorú sme chceli e, nadniesť, to je výmena e, informácií. Musíme sa tiež snažiť zabezpečiť e, bezpečnosť týchto informácií, aby sme neposkytovali vlastne dodatočné zdroje. A tiež je dôležité s touto témou zneužívania e, e, e, detí to, že sme nechceli rozširovať diskusie o tom, aký máme pocit o pornografii, ale mali by sme sa zaoberať naozaj implementačnou správou, mali by sme sa zaoberať výmenou informácií, o eh, tých, ktorí boli odsúdení kvôli zneužívaniu detí, zamedziť, aby pracovali s deťmi. A eh, my tu naozaj žiadame silnú eh, reakciu, pokiaľ ide o implementačnú správu, alebo teda v niektorých prípadoch nedostatočnú implementáciu. Všetci sa zhodujeme, že toto je veľmi E, závažná otázka, preto by sme boli radi, keby e, príslušné členské štáty sa jej povenovali s takou vážnosťou, akú si e, zasluhuje. Ďakujem veľmi pekne. Ja som to ešte preveril, žiadny iný tieňový spravodajci tu nie sú prítomní. Chcel by sa niekto ujať slova, ak nie. Anna Maria, mohol by si to zhrnúť? Mohol by si to zhrnúť? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som veľmi spokojná, že sme docelili takýto široký konsenzus medzi jednotlivými politickými skupinami. Ďakujem aj ťaňovým spravodajcom, aj vám, Katarína. Myslím, že tá kultúrna, e, kultúrna zmena a vlastne to e, posilnenie Eh, detí, posilnenie ich právomoci. To je jeden z najdôležitejších nástrojov pri boji proti zneužívaniu detí. Na, na internete nevidíte, kto je eh, eh, za tým, takže máte tu celý ten fenomén, ktorý veci stiažuje, ale E, naozaj to súvisí veľmi so vzdelávaním e, e, detí, s posilňovaním ich práv. Musíme si naozaj byť istí, o čom hovoríme, s tým súhlasím. Táto správa nám ale dáva príležitosť ukázať aj, čo treba urobiť, ako je dôležité plne implementovať smernicu ja naozaj dúfam, že budeme môcť združiť naše sily, aj pokiaľ ide o, o politiku nulovej tolerancie voči zneužívaniu detí v Európe. Musím povedať, že chcem byť veľmi jasná. Ja som za e, teda e, ochranu súkromnej sféry, ale keď e, nám policajti hovoria, aké je to pre nich ťažké chrániť deti pred zločinom, obzvlášť na internete a že majú veľmi málo nástrojov k dispozícii, a zločinci používajú tie najsofistikovanejšie technologické prostriedky. My musíme mať e, tú istú možnosť. Tiež ideológia nám tu nemôže zabraňovať, aby sme vyvíjali dobre spôsoby e, v tejto oblasti, aby sme vyvíjali vhodné e, nástroje na to, aby sme bojovali proti týmto veciam na internete. Ďakujem, pán predseda, ďakujem mým spravodajcom. Ďakujem eh, kolegom, ktorí sa zúčastnili tejto diskusie. Eh, kolegovia, prejdeme teraz k bodu 19, boj proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva. Spravodajcom je pán Korao. Ide tu teraz o eh, prezentáciu správy Boj proti praniu špinových peňazí prostredníctvom trestného správa. Pôvodná prezentácia na Libe bola 29. júna. Pán spravodajca návrh správy predstavil 20. septembra. E, rada v júni 2017 prijala návrh svojej správy a Navrhovaná smernica harmonizuje e, e, vlastne trestný čin e, prania špinavých peňazí. Predložených bolo 182 pozmeňovacích návrhov ktoré sa teraz zaoberali viacerými zmenami, aj napríklad de- definície prania špinavých peňazí, Um, zamrazovania, konfiškáciou a podobne. Uh, slovo by som teraz uh, udelil pánovi spravodajcovi a kolegom, ktorí by sa chceli vyjadriť. Je mi uh, vedomé, že táto diskusia sa koná vo štvrtok popoludní po veľmi namáhavom dopoludňajšom programe. Slovo už teraz udelujem pánovi spravodajcovi Korauvi. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým e, tieňovým spravodajcom za všetky pozmoňovacie návrhy, ktoré predstavili. Ich e, obsah dokazuje, že v takto technickej oblasti sa veľmi dobre vyznajú Eh, dostali sme 182 pozmeňovacích návrhov, na základe ktorých eh, chceme vypracovať dobré kompromisy. Mnohé z týchto pozmeňovacích návrhov sú v súlade s pozíciou, ktorú sme doteraz zastávali, doplňajú dokonca, takže je eh, môjim zámerom ehm, spolu s tými spravodajcami dospieť k spoločnému stanovisku vo forme kompromisných návrhov čo najrychlejšie pretože eh, napríklad už pri eh, atribúcii spravodajcov k tejto správe do, došlo ku eh, časovým sklzom, takže chceme sa ponáhľať. Ale myslím si, že naše sú veľmi blízke, takže to bude možné. Chcel by som teraz sa vyjadriť k určitým pozmeňovacím návrhom po jednotlivých témach a potom už by som prenechal slovo tieňovým spravodajcom. Chcem sa vyjadriť k tým najdôležitejším bodom, e, ktorým by sa mal, mala venovať naša správa v záverečnej podobe. Uh, sme veľmi radi tu preberáme teda fiškálne trestné e, činy, ide o zdroje, ktoré vlastne sú odklonené e, z daňovej e, sféry a teda poškodzujú e, tých, ktorí rešpektujú pravidlá, prednostňujú tých, ktorí nerešpektujú, takže treba to odsúdiť potom recyklácia, pokiaľ ide o to, Nemali by sme kriminalizovať iba jednoduché vlastníctvo Nemôžeme napríklad odsúň, odsúdiť e, zlodeja bicyklov za to, že e, samotný bicykel používa tra i relatori ombra ri, eh, rispetto all'approccio che abbiamo scelto in principio. Eh, questo approccio a me Takže bol by som e, rád, keby sme zachovali aj pri kompromisoch e, taký prístup, aby sme e, sa snažili rešpektovať e, princípy základného práva a aby sme neopomínali na žiaden z obzvlášť závažných typov trestnej činnosti. A pokiaľ ide určité príklady konkrétne, treba, aby e, sa tieto detaily vlastne mohli e, popisovať v trestnom práve jednotlivých členských e, štátoch. Súhlasíme s tieňovými spravodajcami, pokiaľ ide o rozpetie trestov, teda na tomto sa budeme ešte dohadovať. Dôležité sú aj doplňujúce sankcie, ako napríklad zákaz verejných e, postov alebo e, postov, do ktorých e, vlastne voliteľných funkcií. Toto je veľmi dôležité. A je dôležité aj, aby teda boli k dispozícii dostatočné zdroje na e, postihovanie takejto e, trestnej činnosti. A e, v diskusiách budeme hovoriť aj o kompromisoch týkajúcich sa toho, že pranie e, špinových e, peňazí by sa malo vnímať aj ako e, teda závažný trestný čin, či nie. Myslíme si, že to nie je úplne správna cesta, pretože by sme tu mohli príliš vlastne otvoriť tento koncept diskusia, ale v tejto, v tejto oblasti hrozí, že e, sklzne do čisto právnických e, sfér. A treba sa snažiť e, nájsť pre každý z argumentov naozaj čo najlepšie riešenie. Z našho pohľadu procedurálne práva, práva obvinených sa musia vždy rešpektovať. Máme tu jeden pozmeňovací návrh, ktorý Eh, by mal vyňať eh, vlastne oblasti, ktoré sú pre vlastne spoločnosť eh, neohrozujúce. A teraz by som chcel už poďakovať všetkým tu prítomným tieňovým spravodajcom a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu pri vypracovaní kompromisných návrhov. Ďakujem pekne, pán Korao. A teraz e, si vypočujeme tieňových e, spolu e, spravodajcov EPP Monika Holmajer. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade ďakujem kolegyňam a kolegom, pani spravodajcovi, tieňovým spravodajcom. aj komisii za veľmi dobrú intenzívnu spoluprácu. Pozrela som si všetky tie pozmeňovacie návrhy a musím konštatovať, že v mnohých oblastiach tu máme koncenzus. Našťastie ide tu skôr len o nuancy, ktoré sú uh, veľmi zmysluplné. Poprvé je tu konsenzus, že by sme tu radi mali minimálnu minimálny trest. Ide tu, mal by tu ísť vlastne o možnosť zňatia slobody e, v prípade priťažujúcich okolností. Nemala by to byť možnosť v prípade priťažujúcich okolností naozaj to vyriešiť iba e, formou peňažnej pokuty. A potom odkaz na smernicu z roku 2014 o zaisťovaní e, e, e, dôkazov, vytvoriť tu prepojenie, to považujem za pozitívne. V mnohých oblastiach si myslím, že tu nájdeme dobré riešenie. Sú body, kde som trochu kritická, respektíve ich vidím odlišne. Je tu napríklad o otázku, či je e, možné, či smieme na niekoho e, uvaliť e, dôkazové bremeno. Napríklad, keď niekomu nájdeme na konte peniaze, aby to dokázal, odkiaľ ich má, tam nevidím problém. Ale ak sa niekomu len pripíše konto, ale nenesie jeho meno a ešte, ani, ešte sa aj nachádza v inej krajine, táto osoba nemá žiadnu možnosť dokázať, že to nie je jej konto. Takéto e, e, niečo som už zažila v Nemecku, poznám to e, z mojej vlastnej rodiny, 12 rokov sme to museli dokazovať a až po 12 rokoch tu teda došlo k vyhodeniu neviny. Vo Švajčiarsku, v Lichtensteinsku, v Kanade sme sa snažili banky príjmeť k tomu, aby potvrdili, že konto nepatrí danej osobe a nedostali sme žiadne rozumné odpovede, banky sa tam vôbec neviedli, z časti vôbec nevieme, komu to patrí. Takže e, tvrdili, lebo oni vlastne sami nevedia, komu to patrí. Takže e, vtedy boli v e, časti ešte e, konta, ktoré sa volali všeli, ako napríklad Ježiško, alebo e, e, košiček a podobne. Takže v takomto prípade naozaj nie je vhodným riešením e, na ľudí presunúť dôkazové premeno. Tam sa musí štát postarať o toto. Ja s tým mám teda vlastné skúsenosti iba v prípade e, konta, ktoré, ktoré je na meno danej osoby, ak je to Monika Holmajer, tak tam má vysvetliť, odkiaľ má tieto prostriedky. Tam, tam súhlasím, s tým nemám vôbec problém. Ale mám problém s uh, e, uh, e, tretimi uh, kontami a preto som za to, aby beneficial owner museli byť teda jasní, či už ide o pozemky alebo konta beneficial owner nejakého konta musí byť definitívne stanovený, pretože inak e, tu môže dochádzať k veľkým ťažkostiam pre orgány, ale aj e, pre potenciálne tretie osoby, ktoré sú nevinné. Takže tu mám veľmi striktnú líniu v prípade skutočných vlastníkov. Tu nemôžeme dôkazové premeno, teda e, tu, tu musíme postupovať tak, ako som práve popísala v Nemecku e, teda existujú dosť veľké ťažkosti vôbec pri dokazovaní komu čo e, vlastne e, patrí. Takže pokiaľ ide teda o skutočného vlastníka, aj keď za tým je nejaký iný, nejaké iné meno alebo nejaká právnická kancelária, toto je pre mňa veľmi dôležitá téma v oblasti boja proti praňu špinavých peňazí keďže ja s tým e, som e, musela nadobudnúť osobné e, skúsenosti a veľmi ťažké bolo naozaj zistiť, komu e, tieto e, kontá vlastne e, naozaj patrili a na čo použil tieto prostriedky. Nakoniec sa mi to podarilo, ale e, to bolo veľmi zložité a nebola to normálna legálna cesta, na ktorej sme sa, ktorú sme sa to dozvedeli. Mimochodom, tí dotyční už sú e, vo väzení aj vďaka tomu, že sme e, na to prišli. Aj keď sme nemali e, veľa možností, nakoniec sa nám to podarilo a vynikov sme dostali do e, väzenia a tešíme sa z toho. Pokiaľ ide o túto smernicu, áno, potrebujeme tých postoj, tých, ktorí majú nejakú dovernú pozíciu, nás by to boli notári, teda ľudia, ktorí sa zaoberajú kontrolou alebo dohľadom a pracujú čiastočne aj pre štát. A ich práca má veľké dopady. Pre mňa majú tieto osoby veľkú zodpovednosť. Nemôžeme tam mať len ľudí, ktorí majú čisto politickú zodpovednosť. Notári poskytujú listiny, overujú dokumenty a listiny a tieto listiny potvrdzujú, že nejaký účtovný postup alebo iný, že bol urobený v poriadku. A pre mňa sú tieto osoby veľmi dôležité. A ak patria do nejakého reťazca, ktorý perie špinavé peniaze a ešte vo svoje funkcie tomu aj napomáhajú alebo dávajú právne potvrdenia, to je veľmi komplikované. Ďakujem, hovorí pán predseda. Potrebovali by sme odpoved na tú otázku prezumcie neviny, ako hovorila aj pani Grisbeck či ďalší. Pokiaľ ide Anna Gomeš, SID, ďakujem veľmi pekne. Súhlasím s Monikou a ja ďakujem nášmu spravodajcovi za E, všetky tie pracovné stretnutia, ktoré sme mali spolu, aby sme sa dohodli a aby sme poukázali na tie palčivé body a aby sme sa dostali ďalej. Tu by som upozornila na tie body, ktoré, sú, ktoré boli pozmenené a ktoré sú podľa mňa rozhodujúce. Fiškálna kriminalita či už e, je chápaná ako trestný čin alebo prečin v návrhu komisie a necháva určitú, určitý manevrovací alebo interpretačný priestor pre členské štáty, či ide o trestný čin alebo prečin. A Ja si myslím, že akékoľvek daňové podvody, podvody alebo úniky musia byť pokryté a typifikované nezávisle od výšky nedeklarovanej sumy, či už ide o systematické praktiky a tak ďalej, keď ide o podvody. Orientácia komisie a rady sa stretávajú v tom, že aby sme mali účinnú legislatívu k boji proti praniu špinavých peňazí a organizovanému zločinu, tak mm, nestačí len identifikovať charakteristiky zločinu, ale žiadať aj za e, zároveň odsúdenie alebo postihy. A nemalo by to byť obchádzané preto, e, že k zločinu dochádza v druhej e, členskej krajine alebo v, mimo EÚ. Jednoducho tieto delikty treba postihovať nezávisle od toho, kde tento delikt alebo zločin sa bol sa udial nezávisle od jurisdikcie. To, čo rozhoduje, je tu ten delikt. Potom otázka kriminalizácie hmm, zanedbania a v mojom pozmeňovacom návrhu som sa obmedzila na tie akreditované entity, ktoré e, vychádzajú e, z prípadov zámernej, e, zámerného zanedbania a potom aj postihovanie firiem, keď Mm, e, treba ale vychádzať z dôkazného materiálu, z dôkazov. Navyše návrh komisie predpokladal, že ak ak ste tým zapojeným subjektom alebo ste súčasťou nejakej kriminálne zločinecké organizácie, tak aj to, to treba zarátavať medzi priťažujúce okolnosti. Politicky významné osoby, aj to je priťažujúca okolnosť a súhlasím, že by sme mali stanoviť aj minimálne sadzby trestov. vrátanie minimálnych sadzieb aj pre tie priťažujúce okolnosti. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem. Forte bune pekare. Ďakujem veľmi pekne za všetky vynikajúce návrhy spravodajcu a chcem sa poďakovať aj za pozmeňovacie návrhy kolegov, ale som si istá, že sa dopracujeme ku, kole, ku kompromisu. Moje pozmeňovacie návrhy sa týkajú následovného. Musíme mať možnosť odsúdiť trestný čin, i keď osoba nie je súdená za tú činnosť, ktorá vyprodukovala tie peniaze, ktoré potom boli, tak povediac, opraté. My potrebujeme takúto skutkovú podstatu trestného činu. U nás to napríklad je, ale v iných štátoch to neexistuje. Čiže konfiškácia a samotný trestný čin prania špinavých peňazí musia stačiť na trestné stíhanie. A takisto hovoríme o nedostatku predikátového trestného činu. Ak osoba e, sa previnila z korupcie a potom oprala peniaze z korupcie, tak nie je potrebné predkladať dôkaz na korupciu. Ďalšia vec, nelegálny pôvod majetku, ktorý prekračuje výšku legálneho príjmu. Podozrivá osoba musí preukázať, že e, zdroj tých peňazí je legálny v prípade, že prekračuje výšku legálneho príjmu osoby. A e, pani Holmajer hovorila o dôkaznom bremene. Ak nejaká osoba má napríklad milión eur legálny príjem a e, v skutočnosti na bankovom účte má 10 miliónov eur, to nie je obrátenie e, dôkazného bremena, to je obhajoba. Sudca požiada vyšetrovateľa, aby e, zistil, kde sa nachádzajú účty, majetok, aký je legálny príjem a ak je tam nejaký neprimeraný rozdiel, tak tá osoba sa musí obhájiť, musí sa vedieť obhájiť. Takže prvá, prvý krok robí tá osoba, ktorá vznáša obžalobu z trestného činu. Ste obžalovaní, tak povediac, alebo obvinení z toho, že máte skutočne, skutočný majetok vyšší, ako je váš legálny príjem. Čiže ja som podozrivá z toho, že môj majetok má nelegálny pôvod. Existujú prípady samozrejme bankových prevodov napríklad, alebo podozrivých mm, hotovostných prevodov a existujú spôsoby, ako presunúť peniaze cez tretie subjekty bez e, stopy identity, ale v smernici o praní špenavých peňazí sme chceli zakázať určité činnosti, aby sme mali prístup e, k tým spoločnostiam je veľmi dôležité e, zakázať určité činnosti. Existujú reštrikcie v členských štátoch, ale v Rumunsku neexistujú takéto reštrikcie. E, hovorím napríklad o anonymných dokumentoch. Vy ste vlastníkom e, akcií v nejakej spoločnosti. Ak máte tento dokument vo svojom E, vačku, ale potom, keď ho dáte napríklad svojej sestre, tak ona je e, e, vlastníkom, ale neexistujú žiadne registrácie, žiadne um, stopy, nikto nevie, že vy ste právoplatným majiteľom nejakej spoločnosti alebo že ste väčšinovým akcionárom nejakej spoločnosti. Čiže v priebehu jednej sekundy vy môžete presunúť akcie bez stopy a toto nemôže naďalej existovať takáto situácia, ak chceme bojovať proti podvodom. Ďalším aspektom sú IT trestné činy, ktoré sú veľmi rozšírené a bohužiaľ kybernetický priestor nie je regulovaný. E, virtuálne meny, bitcoin, kryptomeny, máme kybernetické ú, útoky, niekto pošle do vášho počítača vírus a potom od vás čakajú výkupné, žiadajú od vás výkupné, aby ste e, mohli získať späť svoje e, počítačové údaje. A my teda chceme byť schopní bojovať proti takýmto hackerom, takýmto e, kybernetickým kriminálnikom. No a ďalšia vec, tvrdšie tresty pre politicky exponované osoby. Tu sme všetci na rovnakej vlnovej dĺžke a takisto doplnkové tresty pre osoby a spoločnosti, ktoré perú špinavé peniaze. Čiže vyššie tresty pre politikov, pre politicky exponované osoby, ktoré majú väčšiu zodpovednosť na verejnosti. Politici, keď e, majú prístup k moci, e, majú aj prístup k verejným peniazom. A preto pre tieto osoby je potrebné zavádzať prísnejšie kritéria. Keď si napríklad otvárajú bankový účet, musia mať prísnejšie formuláre a takisto aj sadzby trestov pre nich musia byť prísnejšie. A takisto ešte doplnkové tresty pre tých, ktorí sú usvedčení z prania špinavých peňazí, napríklad zákaz um, prijímať uh, kontrakty vo verejnom obstarávaní, zákaz prístupu k eurofondom a tak ďalej. Hovoríme napríklad o starostoch, o primátoroch, ministroch a tak ďalej. Nemali by mať prístup k verejným úradom potom, k verejným funkciám. Nemali by mať prístup k um, miestam štátnych úradníkov, k štátnej službe a tak ďalej. Uh, to je zatiaľ všetko z mojej strany a teším sa na budúci týždeň na naše dve stretnutia medzi e, spravodajcami Európskeho parlamentu a spravodajcami e, skupín. Ďakujem. Ďakujem. Monika, milí kolegovia, ako už povedali predrečníci, kontá bez uh, mena, anonimné kontá, to, tie už nemôžu veľmi dlho existovať, to už je dávno zakázané. Kedysi v Rakúsku to bolo eh, bežné aj v niektorých iných štátoch. Eh, bolo tam napríklad, áno, Ježiško alebo X-Men bol majiteľom bankového účtu. To je už dávno zakázané, ale čo nie je zakázané, je, že skutočný vlastník konta je, alebo spoločnosti je niekto iný. Čiže ten skutočný vlastník sa skrýva za nejakou konštrukciou, za nejakou spleťou iných mien a údajov a e, my potrebujeme vedieť, kto je skutočným vlastníkom dokumentov, e, papierov, konta a tak ďalej. Mm, táto téma skutočného vlastníka, beneficial owner, to je pre mňa ťažisková téma. Neviem, či máme zverejňovať e, tých skutočných vlastníkov, ale ak um, orgány uh, potrebujú meno tohto skutočného vlastníka, či už ide o daňový úrad alebo prokurátora, tí musia získať prístup k tomu menu. Um, sú už banky a iné inštitúcie, ktoré sa týmto veľmi dôkladne zaoberajú. Musí existovať nejaká možnosť zistiť, kto je skutočný vlastník, beneficial owner, a podrobiť ho vyšetrovaniu. Myslím si, že sa musíme naozaj snažiť vytvárať a vybudovávať systematické štruktúry, ktoré toto umožnia. A e, bez ohľadu na členský štát e, musíme mať takú konštrukciu, ktorá nám umožní presadzovať tie smernice. Môžeme mať najkrajšiu smernicu na svete, ale keď ju členské štáty, niektoré členské štáty neimplementujú, tak potom tá smernica je nám na nič. Už som z toho pomaly chorá. My tu v Európskej únii schvaľujeme schváľujeme všelijaké smernice a potom zistíme, že v Rumunsku je ešte stále legálne možné otvoriť si anonymné konto, ale to už malo byť dávno zakázané. A e, ten beneficial owner to je legislatívna diera, ktorú musíme odstrániť, pretože toto sa ešte stále využíva na zakrývanie tokov finančných e, prostriedkov. Sunt total de acord cu tine, Monica. Eu mă lupt să... Monika, ja plne s tebou súhlasím. Ja sa veľmi snažím implementovať tieto smernice. Napríklad v rumúnskom parlamente máme teraz e, štvrtú smernicu o opraní špinavých peňazí. Španielsko, Portugalsko a ďalšie dva štáty v EÚ nemajú limity pre tieto a akcie. A ja som e, spravodajkyňou pre e, túto smernicu a pre nás, musím povedať, v Rumunsku je to skutočný boj. Je to boj, ktorý vedieme za to, aby sme e, mali prístup k skutočným menám vlastníkov. Mm, ja sa stále snažím zistovať, čo robí naša vláda doma, prečo neimplementuje smernicu. Dúfam, že ľudia sa budú tiež stiažovať. Amen. So I, I just say that I, I concur with but I just would like to... Súhlasím s Monikou, len by som dodala, že u nás v Portugalsku práve pre nedávnom, asi 4 mesiace dozadu, sa zakázali akcie na doručiteľa a prebieha proces registrácie skutočných vlastníkov a to je naozaj veľmi zaujímavé. pán spravodajca, že vás tu tieňové spravodajky nepoučajú. To sa vám naozaj môže stať len v Európskom parlamente. Ešte sekundu, hovorí pán predseda. Ešte komisia rýchlo zareagovala. Are you sure? you sure? You've waited patiently. Isher. Grazie, no, io purtroppo devo andare via velocemente. Grazie, Claude. La prossima volta, grazie. Nie. Teraz nie. The afternoon. I'll just say the rapporteur be patient for a second and we'll hear a quick word from the... Pravodajca. Ešte, ešte od komisie niečo. Ďakujem. Bolo podaných viacej ako 80 pozmeňovacích návrhov a boli sme celkom optimistickí, pretože tie hlavné body ostali nielen nedotknuté, ale, teda, mm, e, že to prešlo, ale to, čo je predložené z Libe, tak to boli dobré návrhy. Tie sankcie môžu posilniť odstrašujúci aspekt alebo uľahčenie podmienok pri cezhraničnom vyšetrovaní. Aj to by bolo dobré A pomôže to tiež v tých prípadoch, kedy sa prostriedky nelegálne získali v jednej krajine a preprali sa v inej, aj to je dobré. Pirátstvo, korupcia, pašovanie ľudí, sexuálne zneužívanie v tretich krajinách. Je veľa rôznych medzier v zákonoch a to vedie k tomu, že EÚ môže čo veľa vecí prejsť. Existujú rôzne pravidlá pre eutanáziu, pre drogy alebo pre potraty, takže je možné, že by sa mohli zrušiť niektoré dodatočné podmienky pre vyšetrovanie. Ešte zo pár komentárov Chceme, aby pôsobnosť tejto smernice bola dostatočne široká a aby sa to týkalo čo najširšieho spektra zločinov, aj daňových, to je dobré. A radi o tom budeme s vami diskutovať. Pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí z vlastnej nelegálnej činnosti, to je dôležitý aspekt. A tá požiadavka najprv odsúdiť za nelegálnu činnosť, skôr než človek bude odsúdený za pranie takto získaných špiňavých peňazí. Aj to by sme chceli zrušiť. Tešíme sa na pozmeňovacie návrhy aj na hlasovanie 13. E, novembra. Ešte spravodať sa nech sa páči. Ja som naozaj rád, že sa rozvírala taká diskusia hoci e, sme sa niekedy odlíšili alebo odklonili od e, cieľa tejto smernice a pokiaľ ide o účty, ale vždy je zaujímavé si vypočuť veľmi zaujímavú diskusiu členov parlamentného výboru e, k, tej, k tomu dôkazovému bremenu kolegyni Holmajer. Treba zdôrazniť, akomkoľvek systéme, aj v talianskom, v akomkoľvek trestnom systéme dôkazné bremeno sa netýka e, obvinenia z trestnou činu, ale toho opatrenia e, na zhabanie majetku v očakávaní rozsudku. Takže je to preventívny zásah či opatrenie, nie nejaký osobný zásah v súvislosti s trestným činom, takže by sa to nerozšírilo ani v tomto prípade. Pokiaľ ide o osoby so špecifickými funkciami, ako môžu byť notári a tak ďalej, je tam článok 6, odsek B, kde sa hovorí o e, m, priťažkávajúcich okolnostiach, kde sa spomínajú práve tieto profesie a už aj v návrhu komisie, neviem, či toto bola tá otázka, že či tento prístup chcete uchovať, ale ja si myslím, že prístup je správny ako priťažujúcu okolnosť mať e, nejakú verejnú funkciu pri trestnej činnosti. Kolegyňa Gomeš. Fiškálne prečiny, fiškálne úniky. Tu máme problém harmonizácie noriem fiškálnych eh, zločinov či prečinov v EÚ a ja súhlasím, že rovnaký typ eh, činu sa nie je, rovna, nie je rovnakým spôsobom typifikovaný v rôznych trestných systémoch EÚ, takže 10 tisíc eur a, a daňový únik tejto sumy v jednej krajine môže byť chápaný ako zločin, trestný čin a niekde to môže byť chápané len ako prečin. Takže by sme potrebovali harmonizáciu, to je veľmi zložité, fiškálne opatrenia. Keby sme mali harmonizáciu, to by bolo spravodlivé, aby sme sa potom nemuseli potýkať s toľkými problémami, keď dochádza potom k tomu kriminálnemu cestovnému ruchu, keď ľudia hľadajú výhodnejšie teraz trestné režimy logicky. Veľa pripomienok, ktoré ste urobili, s nimi súhlasím. Naše budúce stretnutia na prípravu kompromisu už budúci bude v Štrasburgu, tak budú dobrou príležitosťou a že sa nám rýchlo podarí nájsť styčné body. Ďakujem za všetky pripomienky a aj za predložené pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Ďakujem za vašu prácu. Želám veľa šťastia v ďalších rokovaniach. 13. novembra sa bude hlasovať a bod rôzne. Má niekto niečo v bode rôzne? k tomu tak nie tak končím schôdzu a budúca je 6. novembra. Dovidenia.